že Európa musí poskytnúť odpoveď na takéto otázky, aby sme neboli zdelení občanom, tak ako nás z toho často obvinujú. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Tým sme uzavreli túto rozpravu. Bola krátka o prírodných katastrofách v Európskej únii, konkrétne o záplavách. Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i Komisji. Teraz budeme pokračovať ďalším bodom programu. Ide o vyhlásenia Rady a Komisie k 10. výročiu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN číslo 1325 o ženách, miery a bezpečnosti. Rád by som tu uvítal zástupcov rady a komisie a ako prvému dám slovo zástupcovi rady ktorým je pán Šastel. Nech sa páči, pán minister. Monsieur le président, mesdames, messieurs les Vážený pán predseda, dámy a páni, ja mám tú čest vystupovať v tejto rozprave v mene Lady Ashton. Pán predseda, v prvom rade mi dovolte poďakovať sa Európskemu parlamentu za jeho neprestajný záujem o tému žien, mieru a bezpečnosti. A chcel by som pripomenúť, čo určite viete, že parlament bol prvou inštitúciou, ktorý len jeden mesiac po prijatí prijatí tohto uznesenia sa uchádzal o e, prijatie uznesenia v tomto parlamente. Môžeme konštatovať, že odtedy sa dosiahol značný pokrok v medzinárodnom rámci, ktorý je výrazne posilnený predovšetkým prijatím uznesenia 1889 e, a 88 ako prvý zástupca OSN e, bol, bol teda vytvorený takýto systém v rámci OSN, ktorý predstavuje významnú etapu, e, tvorí ho v súčasnosti 20 národných plánov. E, a napriek tomu tá situácia e, v oblasti násilia proti ženám ešte stále nie je uspokojivá a je potrebné, aby sa zabezpečila zvýšená ochrana žien v konfliktoch, ako aj ich zvýšená úloha v oblasti tvorby mieru a obnovy. Toto je jeden konsenzu záväzkov, ktorý bude potrebné naďalej presadzovať v teréne. Postavenie žien v konfliktoch a predovšetkým sexuálne násilie proti ženám má za následok mnohé zničené životy a v mnohých prípadoch dochádza k beztrestnosti páchateľov. Európska únia prijala príslušné uznesenie, ktoré E, takisto rieši túto otázku. V súčasnosti máme veľmi solidnú európsku politiku v oblasti ochrany žien a táto sa týka všetkých e, okolností, e, v ktorých ženy vystupujú aj v súvislosti so spoluprácou a rozvojom. Teraz niekoľko konkrétnych výsledkov. Jednou z akcií je výmena dobrých postupov v tejto oblasti. Experti EÚ a členských štátov sú pravidelne členmi pracovnej skupiny, ktorá umožňuje zvýšiť počet akčných plánov na národnej úrovni. 10 takýchto štátov už plány prijali, dva sa pripravujú. Európska únia má celý rad programov, ktoré e, reagujú na potreby žien a dievčat v konfliktných a postkonfliktných situáciách. Patrí sem aj financovanie lekárskych e, služieb pre obete sexuálneho násilia. E, za menej menej než dva roky e, tento, z tohto programu sa financovali projekty v 77, e, 67 e, krajinách. Systém, ktorý bol vytvorený, umožňuje aj robiť následné hodnotenie týchto programov, predovšetkým v oblasti rozvojovej pomoci. Okrem toho, E, sa vytvorili v každej z 13 misií pre e, spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku misie, ktoré sledujú takéto e, veci a patrí to aj pre 80 zastúpení EÚ. E, v súčasnosti sa otázka rodových e, záležitostí, ako aj vzťahov medzi mužmi a ženami, začlenuje aj do oblasti spoločnej obrany a bezpečnostnej politiky. Takisto sa posilňuje úloha e, občianskej spoločnosti pri zvyšovaní úlohy žien. V roku 2011 sa počíta s konkrétnymi projektami týkajúcimi sa žien v dosť postihnutých e, krajinách s rozpočtom 2 milióny eur. E, teraz zaznamenáme 10. výročie toho tohto e, uznesenia a je potrebné, aby sa pomohlo ženám napríklad v Kosabe, v Bosne, Hercegovine, v Iraku. V oktobri Africká únia a EU e organizovali v Addis Abebe seminár, kde sa hovorilo o odporúčaniach spoločných e, akcií medzi EU a Africkou úniou. Ide o to, aby sme prijali uznesenia umožňujúce začať vzdelávanie v oblasti ľudských práv, ako aj personálneho vzdelávania misií pre bezpečnostnú a obrannú politiku. V roku 2013 sa majú prijať miestne stratégie na e, praktické uplatňovanie tohto uznesenia OSN. Eh, a napokon sa budú pravidelným spôsobom podávať správy o zapojení žien eh, do konfliktných a postkonfliktných situácií. 17 takýchto opatrení sa už eh, vypracovalo a prvá správa sa teraz finalizuje. Európska únia v rámci Bezpečnostnej rady iniciovala diskusiu v rámci 10. výročia prijatia, prijatia tohto uznesenia. Predtým belgické predsedníctvo zorganizovalo expertnú, expertné, rokovanie na expertnej úrovni, kde Európska únia dôrazne podporila medzinárodné E, monitorovanie plnenia uznesenia 1325, predovšetkým na základe ukazovateľov, ktoré prijal sekretariat generálneho tajomníka. V súčasnosti e, Európska únia e, pripomína potrebu plniť tieto ukazovatele. Ďakujem, pán, pre, pán minister, za vaše vystúpenie v mene rady. Pán podpredseda Európskej komisie, Joaquín Almunia, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Srdečná vďaka tiež predsedníctvu rady e, za jeho slova. Áno, čo sa týka komisie, podporujeme v plnej miere e, slova predstaviteľa rady. Rád by som doplnil ešte tri konkrétne aspekty. Poprvé by som eh, rád povedal, že úplne súhlasím so slovami pána predsedu eh, rady. Došlo tu skutočne k jasnému pokroku. Máme tu viac než 20 akčných národných plánov, ktoré boli schválené na národnej eh, úrovni. Máme špecifického spolnomocnenca OSN pre pomoc žien nachádzajúcich sa v ozbrojených konfliktoch. A Domnievame sa, že je potrebné pracovať e, o väčšej miere na preventívnych opatreniach, najmä mm, v oblasti proti sexuálnemu znásilňovaniu e, žien. To je ešte stále e, záležitosť, ktorá ničí životy žien. E, Európska únia aplikuje rezolúciu 1325 e, a ďalšie uznesenia, ktoré ju rozvíjajú. Uvedomujeme si, e, že je potrebné zmeniť podmienky pre ženy a dievčatá, ktoré trpia ozbrojenými konfliktami, ale aj postkonfliktami v týchto oblastiach. Snažíme sa o programy poskytovania zdravotných služieb pre tých, ktorí, pre tie, ktoré prežili znásilnenie. Spolupracujeme spolupracujeme s občianskou spoločnosťou v rámci väčšieho zapájania žien do boja e, za ľudské práca, práva a e, budovanie spoločnosti, kde sa zohľadňujú ľudské práva. A čo sa týka spomínaných indikátorov, s tými súhlasíme. Európska únia musí uskutočniť ďalšie kroky, napríklad podpredsednička komisie a vysoká e, zastupkynia e, pani Ashton už menovala za e, splnomocnenú osobu pani Rozelinu Marcel pre Sudán. Ďakujem. Ďakujem, pán podpredseda, za vaše slova. A teraz v e, mene EPP má slovo pani Bauer. Ďakujem, pán predseda. Bezpečnostná rada OSN pred desiatimi e, rokmi prijala rezolúciu 1325. Bol to historický krok. Medzinárodné spoločenstvo e, tak urobilo na základe tragických skúseností z vojny na Balkáne. Civilné obyvateľstvo eh, najviac trpí vo, mm, vo vojne a civilné obyvateľstvo pozostáva v prevažnej miere zo žien. Ide tu o problematiku znásilňovania žien a určite nie je náhodou, že aj ženevská, mm, ženevský dohovor eh, uznáva, eh, že ide o, o mm, genocídu. Čiže táto stigmatizácia E, znemožňuje ženám zúčastniť sa riadného života v spoločnosti, pretože takéto poníženie e, e, zanecháva aj rany, ako vôbec obeď vyzdravie. Takže nie je prehnané e, požadovať, e, aby e, politika sa, aby súčasťou politiky sa stala aj politika ochrany žien. Mali by sme sa postarať o zakázanie násilia voči ženám. Nesmie to zostať bez odozvy, toto dianie v, vo vojnových zónach. Sú aj dnes znasilňované ženy, rodina ich neskôr odoženie, vyženie tisícky žien boli znásilnené v Kongu napríklad, alebo pomyslíme na situáciu utečencov v Ašrafi, kde utečenci ani dnes nemôžu eh, sa cítiť bezpeční. Takže eh, žia, eh, požiadavka, aby mierové sily prijímali vo väčšom počte aj ženy, je oprávnená. Považujeme za dôležité, aby ženy aj v mierovom procese zohrávali aktívnejšiu úlohu. Nemožno pripustiť, aby boli len pasívnymi aktérmi, aby boli len obeťami. Teším Teším sa, že komisia v tomto smere podniká vážne kroky. V mene SND pani eh, Maria Lenikopa. Ďakujem, pán predseda. Oslavujeme 10. E, výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN číslo 1325. Je to dôležitý medzník pre ženy, pre dievčatá. To e, sú skupiny obyvateľstva, ktoré najviac trpia v konfliktoch, najmä čo sa týka e, sexuálnych zločinov. Často vojaci systematicky e, sexuálne zneužívajú ženy a ženy e, sú následne e, vypudené zo svojej spoločnosti, zo svojho okolia, stávajú sa obeťami. Musíme situáciu zmeniť. Musíme posilniť všade kontroly a zodpovedné osoby e, musíme e, potrestať. Je dôležité, aby e, sexuálne delikty boli potrestané. To musí byť jasné posolstvo. Medzinárodné spoločenstvo musí jasne ukázať, že to, čo hovorí, aj skutočne myslí vážne a je tiež dôležité zapojiť aj ženy do mierových misií. Dôležité sú programy príslušné, aby bola e, zabezpečená psychická a e, fyzická integrácia žien späť do spoločnosti. Musíme e, skutočne zabrániť takýmto sexuálnym prečinom. Pani Nikolaje za ALDE nie je prítomná, takže e, dostanú slovo zelený pani Loch Píler. Nech sa páči. Ďakujem. Požiadavkou e, po e, rovnoprávnosti pohlavy pred desiatimi rokmi boli poprvýkrát sa stali témou, poprvýkrát sa stala úloha žien témou v medzinárodnom spoločenstve. Išlo o e, zabezpečenie účasti e, žien e, na politike zabezpečujúcej mier a bezpečnosti a už pán Kofi Annan v roku 2005 naliehavo požadoval akčné plány na realizáciu rezolúcie 1325. Dnes sme už počuli, že len 20 štát štátov to doteraz tak urobili, medzi nimi krajiny ako Švedsko, e, Spojené kráľovstvo, ale aj napríklad e, Nigeria a pobrežie Slonoviny, africké krajiny. Je potrebné e, schváliť primerané programy a napríklad Nemecko sa zatiaľ zdráhalo začať takýto akčný plán perspektívy, eh, teda zaoberanie sa eh, touto problematikou určite je a pokročilo je vo väčšej eh, miere. Ehm, bola napríklad založená organizácia pre e, ženy, e, ktoré sa nachádzajú v takýchto situáciách, ale všetky tieto opatrenia sú zatiaľ nepostačujúce. Ide o elimináciu násilia na ženách a dievčatách. Máme v tomto smere pomocné programy, ktoré musia byť rozšírené. Ide tiež e, o identifikáciu a trestnoprávne stíhanie násilníkov. Čiže tu to záleží od formy justície v tej ktorej krajine. 200 miliónov eur e, finančný balíček je k dispozícii e, za účelom podpory tohto balíčka, ako nám prisľúbil zástupca pani Eštonovej. A e, v tomto smere chcem poukázať na to, že je nevyhnutné zapojiť do aktivít národné mimovládne organizácie. Eva. Pani Eva Britt Svensson za EFD. Ďakujem. Ženy a deti sú často obeťami v konfliktných situáciách. Dochádza k sexuálnemu zneužívaniu detí a žien v krízových situáciách, vo vojnových situáciách. Deti a ženy sú obeťami. Pani Wallström tiež konštatovala, že ženy nie sú len obeťami, ale zároveň sú aj dôležité tými aktérkami v e, práci zabezpečujúcej e, miera bezpečnosť. E, po ukončení vojny sa vo veľkej miere zasadzujú o znovu nastolenie mieru. Aj keď táto rezolúcia má už 10 rokov aj naďalej, máme dočinenia so situáciou, že ženy sú ešte stále obeťami avšak e, veľmi málo sa počiarkuje ich dôležitá situácia, e, teda dôležitý príspevok e, pri znovu nastolovaní mieru, aj keď ich príspevok je veľmi dôležitý. Aj naďalej sú to len muži, ktorí majú hlavné slovo v rámci nastolovania mierových opatrení. Európska únia musí požadovať, aby boli zohľadnené aspekty rovnoprávnosti pri týchto otázkach. Ďakujem. Pani Svensson v mene EFD. Pán Paška. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, rezolúcia číslo 1325 z Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov o ženách miery a bezpečnosti jedným z posledných vážnych dokumentov v ktorom všetky štáty sveta deklarujú svoj rešpekt a úctu k nežnému pohlaviu

nerešpektujú základné ľudské práva svojich občanov a obyvateľov. ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán Paška. A teraz za nezaradených pani Morvaj na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že Všetci poznáme odpoveď na otázku, aká veľká skupina populácie je tou, ktorá sa vôbec alebo len vo veľmi malej miere zúčastňuje príjmania rozhodnutí. Každý tú odpoveď pozná. Môže ísť o rozhodnutia v politickom, v ekonomickom, ekonomickej oblasti a je to stále táto istá skupina, ktorá je absolútne vynechávaná pri rozhodovacích procesoch. Áno, samozrejme ide o ženy. Ženy majú povinnosť, majú za úlohu zabezpečiť e, potravu pre rodiny, e, sú často postihnuté chudobou, rovnako ako ich deti. Toto je veľmi dôležité posolstvo tejto rezolúcie OSN, aspoň pre mňa. Tieto otázky by mali v, byť e, zodpovedané, teda ženy sa musia môcť účastňovať rozhodovania, aby mohli svoj osud vziať do svojich rúk. Pokiaľ ide o ozbrojené konflikty, aj tam ženy sú veľmi postihnuté. Napríklad taká Gaza. Tam ide o ženy, ktoré sa starajú o zranených, obete izraelského násilia. Ženy sa starajú o deti, ktoré možno teraz musia žiť s postihnutím v dôsledku vojnových aktivít. Sú to práve ženy, ktoré trpia e, zničením infraštruktúr, ktoré trpia tým, že cesty, školy, nemocnice boli zničené. Takže toto musíme mať na pamäti, keď hovoríme o úlohe žien v ozbrojených konfliktoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Morvaj. Teraz dostáva slovo pán Žuvan, to sú samostatní rečníci. Nech sa páči na dve minúty. Žuvan. Madame la présidente. Pani predsednička, vážení kolegovia, v konfliktných zónach e, utekanie sa, uchyľovanie sa k e, násiliu proti ženám je súčasťou úmyselnej taktiky. Znásilňovanie to je masívna, systematická a plánovaná taktika je to zbraň a samozrejme musíme toto násilie odsúdiť, ale popri tomto odsúdení naozaj nestačí prijímať vyhlásenia, musíme nájsť spôsoby konania. A toto je dôvod, prečo navrhujem, aby sme uvažovali o troch smeroch konania. Poprvé, myslím si, že musíme e, si uvedomiť, že vo všetkých konfliktných situáciách, do ktorých e, e, nejakým spôsobom do ktorých je nejakým spôsobom zapojená EÚ. Musí Európska únia zdôrazniť aj to, ako sa zaobchádza so ženami a musí zdôrazniť, že všade vo svete je v rámci e, uznávania práv žien e, uznávať aj právo na ich e, dôstojnosť a rovnosť. To sú hodnoty EÚ a treba tu zaznamenať pokrok. Druhý smer. Keď sa Európska únia zapája do rozvojovej pomoci, myslím si, že by sme mali vyžadovať, aby vlády a miestne orgány e, zahrňali aj isté kvóty žien. Napríklad, keď pomáhame e, Palestíne, tak je potrebné, aby sme vyžadovali, aby sa aj tam ženy dostávali do zodpovedných politických eh, pozícií. A myslím si, že situácii na Blízkom Blízkom východe by to mohlo, východe by to mohlo iba pomôcť. Ženy by mali byť zapojené aj do policajných zložiek, vojenských zložiek a je potrebné, aby sme e, my v rámci našich vlastných e, síl, ktoré sú vysielané do týchto zón aj v našich e, vlastných zastúpeniach, rešpektovali túto úlohu žien a ich svedectvo. Ďakujem, ďakujem pán Živa. Eh, vážená pani eh, predsedníčka eh, teraz je tomu ten rokov, čo Bezpečnostná rada prijala rezolúciu, ktorá je venovaná postaveniu žien v konfliktných situáciách aj v krajinách, ktoré sú postihnuté vojnou. Je potrebné, aby páchatelia takýchto násilností boli odsúdení rodiny. E, myslím si, že v súčasnosti nemáme dostatočnú politickú ambíciu, ale ani dostatočné financovanie. Je potrebné posilniť personál európskych inštitúcií, aby Mohli by ste prosím hovoriť trocha pomalšie, aby vás dokázali tlmočníci sledovať? Áno, je potrebné, aby všetci pochopili, že je potrebné, aby sme zvýšili efektívnosť opatrení vo všetkých oblastiach, pretože páchatelia násilia proti ženám nie sú vždy dostatočne postihovaní. Je potrebné posilniť finančné zdroje pre európske inštitúcie pracujúce v oblasti ľudských práv. Predovšetkým je potrebné vytvoriť mechanizmus na hodnotenie pokroku. E, tak ako e, hovorí pán Šastel, je potrebné vymieňať si správnu prax, osvedčené postupy. Existuje už 10 národných akčných plánov. Želám si, aby takéto plány boli prijaté aj v ostatných 27 štátoch. Tu je potrebné zabezpečiť e, e, rovnovážne postavenie a účasť žien aj priamo v teréne. A pokiaľ ide o e, zóny postihnuté konfliktom, tu musíme posilniť komunikáciu medzi silami, medzinárodnými silami a miestnou populáciou. Ďakujem. Pani predsedníčka na minútu. Ďakujem pekne. Pani je dôležité, aby sme zdôrazňovali dopady konfliktov a vojen na ženy a deti. A to práve v súčasnosti. Vojny v Afganistane, v Iraku, máme hrozivé krízy na západnej Sahare, v Maroku, v Palestíne, v Izraeli a na ďalších územiach a nemôžeme zabúdať na to, že sú tu aj nové hrozby vyostrenia situácií. V Lisabone sa spočnil summit NATO a boli tam predstavené nové strategické koncepty. V sobotu došlo k mierovej demonstrácii v Lisabone Mier áno, na to nie. To bolo moto tej demonstrácie a na ulice, do ulic vyšli 10 tisíce mužov a žien, zasadzovali sa za mier, za bezpečnosť, sociálnu spravodlivosť a hovorili o tom, že je potrebné bojovať proti jadrovým zbraniam, chrániť práva občanov. V Portugalsku bude zajtra generálny štrajk Ide tam o sociálnu nespravodlivosť. Hlavne sú postihnuté ženy na pracovnom trhu. Dôležitý je sociálny pokrok, toto je kľúč premiér. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Teraz má slovo pán Kuka na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. A ja chcem zdôrazniť historický význam rezolúcie Bezpečnostnej rady 1325 pre mier a bezpečnostnú politiku

postihnuté vojnami a ich dopadmi. Ženy e, však nemôžu byť používané, zneužívané na legitimáciu vojenských intervencií. Príklad v Kongu poukazuje na to, že vojenská intervencia neslúži na ochranu práv žien. Práve naopak konštatujeme, že je to presne opačne. V Afganistáne sa situácia žien v dôsledku vojny ešte viac horšila. Takže cieľ rezolúcie 1325 môžeme dosiahnuť len prevenciou konfliktov, používaním výlučne civilných opatrení v konfliktných situáciách. Preto si myslím, že je nepriateľné, že toto rezolúcia e, sa interpretuje tak, že podiel žien na e, vojnových e, aktivitách sa má zvýšiť. Ja si myslím, že Európska únia musí sa vyhnúť e, podporou režimov a bezpečnostných síl, vojenských síl, v prípade, že dochádza k porušovaniu ľudských práv alebo k e, systematickému e, sexuálnemu zneužívaniu. Ďakujem. Pani Lozing hovorí pani predsedajúca. Teraz dochádzame k časti Catch the Eye. Mám štyroch kolegov na zozname, ako prvá pani Estreja. Prezident, Já foram referidas as resoluções do Conselho de Segurança. Ďakujem, pani predsednička. Už tu boli e, spomínané e, rozvojové plány a rôzne rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Avšak e, aj naďalej pretrváva situácia, kedy ženy sú najväčšími obeťami vojny Ženy musia byť e, zahrnuté do preventívnych prác, do prác, do aktivít týkajúcich sa znovu nastolenia a miera. Ak by ženy zastávali aj dôležité ekonomické posty, mali by sme na svete určite viac mieru a bezpečnosti a tiež lepší vývoj a lepšie podmienky na život na celom svete. Z týchto dôvodov potrebujeme oveľa viac žien na všetkých rozhodovacích úrovniach. Už tu bolo povedané, že ženy sa musia e, zúčastňovať a musia byť e, aktérmi e, tohto celého procesu. Tento proces nemôže byť riadený len a len mužami. Ďakujem pani Paravána. Pani predsednička, keď hovoríme o ženách v konfliktných zónach, musíme mať na pamäti, že napriek pozitívnym signálom e, vymenovanie e, komisárky Margaret Wallström a e, ako osobitnej vyslankyne OSN pre oblasť sexuálny konflikt, sexuálneho násilia proti žien ešte zvýrazňuje prijímanie politických aktivít v tomto smere. Ja dôrazne žiadam, aby príslušné inštitúcie e, sa e, snažili e, dodržiavať ciele, ktoré boli stanovené medzinárodnou konferenciou, ako aj mileniovými rozvojovými cieľmi. E, musíme zabezpečiť vyššiu účasť žien v úsilí o zabranenie vojny a riešenie pokonfliktných situácií, kde môžu ženy zohrať významnú úlohu pri tvorbe mieru, pokiaľ k tomu dostanú potrebnú podporu. EÚ musí zohrať kľúčovú úlohu pri dosahovaní týchto cieľov a hľadaní trvalých riešení. Toto je naša primárna zodpovednosť a e, politická úloha. Musíme teda e, pomáhať ženám v týchto, situá- v týchto situáciách a prispievať k medzinárodnému mieru a bezpečnosti. E, ďakujem, e, pani predsednička. Ja by som chcela vyjadriť podporu rezolúcie 1325. E, takisto by som chcela upriamiť pozornosť na situáciu v Severnom Írsku, kde máme veľmi aktívne hnutie žien, čo je užitočné pre krajinu. Ja som tam zastupovala západný Belfast a E, pôsobila som aj v miestnych štruktúrach. Toto sú práve oblasti, kde zúrilo násilie vyše 30 rokov a e, bolo tam násilie nielen zo strany Ira, ale aj medzi jednotlivými komunitami tu e, sa podarilo posilniť vzťahy medzi ženami v jednotlivých komunitách a tieto sa ukázali byť vynikajúcimi lídrami, ako aj vynikajúcimi e, rolovými modelmi aj pre iné krajiny postihnuté násilím. V súčasnosti existuje takéto stredisko, ktoré nielen vzdeláva ženy, pokiaľ ide o vzťahy medzi komunitami v Severnom Írsku, ale vytvára aj možnosti pre trh práce prostredníctvom vzdelávania vzdelávania a odbornej prípravy. Ďakujem. Ďakujem, e, pani predsednička. Chcel e, by som vyjadriť nádej, že dnešná rozpráva nebude len oslavou výročia e, rezolúcie 1325, ale bude znamenať aj začiatok nového prístupy, e, ktorý, o ktorom sa hovorilo pred desiatimi rokmi, keď bola rezolúcia prijatá. Ja si nemyslím, že stačí vyjadrovať dobrú voľu. Samozrejme, tieto vyhlásenia vychádzajú z reality, ale my musíme konať v súčasnom kontexte bezpečnostnej politiky EÚ by sme mali vypracovať prvý kódex správania sa v konfliktných a postkonfliktných situáciách. E, existuje ženevský dohovor, kde sa hovorí o trestnom postihu e, trestných činov spáchaných počas konfliktu a ja si myslím, že takýto kódex by zvyšil pridanú hodnotu Európskej únie na riešenie tohto problému. Mali by sme zároveň podporiť e, všetky aktivity e, a mali by sme zabezpečiť ich primerané financovanie aj v rámci našej rozvojovej pomoci. Ďakujem. O slovo požiadala aj pani Záborská. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. 25 e, organizácie Spojených národov a takmer denne sú ďalšie výročia iných rezolúcií a deklarácií ktoré chcú pomôcť ženám

hovorili všetci, ktorí sa prihlásili o slovo a ja dávam opäť eh, slovo pánovi eh, Šastelovi eh, v Vážená pani predsednička, vážení eh, kolegovia, skutočne súhlasím s mnohým z toho, čo povedal parlament. Samozrejme, nemožno nesúhlasiť predovšetkým s tým, čo povedal pán Živan a pán Tarabela, pokiaľ ide o vytvorenie tejto Európskej služby vonkajšej činnosti a zvýšenie jej úlohy pri presadzovaní politiky EÚ v prospech žien žien, mieru a bezpečnosti. E, ide o proces vytvárania tejto služby, v rámci ktorého je potrebné prihliadať na zabezpečenie vysokej účasti žien na všetkých úrovniach, od najnižšej po najvyššiu. Lady Ashton to vidí veľmi jasne a prijala opatrenia v tomto smere, napríklad tým, že vymenovala prvú ženu za e, e, osobitnú veľvyslankyňu únie, pani Rosalind Masten pre Sudán. Okrem toho v delegáciách e, sa e, nachádza 20 žien, ktoré sú vedúcimi delegáciami a došlo k zvýšeniu počtu žien na tejto úrovni o 50 Únia zároveň vyvíja obrovské úsilie o posilnenie svojich kapacít v oblasti pôsobenia žien v bezpečnostných otázkach. Je potrebné, aby sme zvýšili citlivosť aj ostatných organizácií a krajín, krajín na túto, eh, v tejto oblasti predovšetkým eh, prostredníctvom vzdelávania, ako aj používania európskeho nástroja demokracie a práv žien. Tu EÚ eh, e podporuje Eh, uznesenie eh, OSN predovšetkým v eh, oblastiach ako je Irán, Afganistan, Pakistan, Gruzinsko, Tadžikistan, Kazachstan. EÚ e verí v dôležitosť zvýšenia zodpovednosti žien na globálnej úrovni. Je, verí, že je potrebné vytvoriť pracovnú skupinu pre uplatňovanie uplatňovanie rezolúcie OSN, Bezpečnostnej rady OSN 1325, tak, aby sa vyplnili ešte existujúce medzery pri plnení tejto rezolúcie. Únia požiadala Bezpečnostnú radu, aby zdvojnásobila úsilie v boji proti bezpečnosti trestnosti. Majú to byť cielené a e, postupne intenzívnejšie opatrenia, ktoré by sa uplatňovali v oblastiach, kde dochádza k poškodzovaniu práv žien. Myslím si, že úsilie, ktoré Enia, Únia v tomto smere vyvíja, je veľmi chválihodné. E, ďakujem, pán minister keď e, ešte som dostala som 6 návrhov uznesení od jednotlivých politických skupín k tejto téme, ale teraz sme sa dostali na koniec tejto rozpravy hlasovať